15. maj, e, to bol termín, kedy malo prísť druhej svetovej vojny k poslednému zabíjaniu Sinti a Rómov, ale všetci sa vyzbrojili všetkým možným, čo bolo k dispozícii a e, urputne bojovali o svoj život. Vyhli sa e, krátkodobo svojmu úmrtiu. 2. augusta k nemu však bohužiaľ potom prišlo. 16. mája došlo k povstaniu proti tomu, tej rasovému šialenstvu a má nám pripomínať aj tento termín takéto časy, ktoré nikdy nechceme, aby sa opakovali. Ďakujem pekne. Pán Lančíny, minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. E, téma e, historickej spomienky Európy, historického povedomia pre Bonsov je dôležitá v kontexte Molotov-Ribbentrop paktu takisto e, následne po páde železnej opony. A je dôležité zabrániť tomu, aby si mladí museli kedykoľvek zopakovať tieto hrôzy 20. storočia a je nevyhnutné pripomínať deň po dni pri plnom uvedomení si našej slobody, ktorú požívame. Je takisto vhodné e, spoločné hodnoty komunikovať a nemôžeme z toho ale robiť e, nejakú propagandu, tak aby sme vytvárali nejaké štandardizované sivé ľudstvo. Skutočná veľkosť Európy spočíva v jej identite v tých e, jednotlivých častiach a pri plnom rešpektovaní inštitúcií a jednotlivých aj rodinných subjektov Európa musí v zásade obhajovať naše kresťanské korene a zabezpečiť, že prinavrátime základný fundament našej tolerancie je nevyhnutné pripomínať si tieto veci a tak zadefinovať eh, tie hranice našej Európy. Musíme dať pozor na trik, eh, tlaky migračné, musíme dať pozor na to, aby sme ochránili tie veci, ktoré sú pre nás dôležité. Nevyhnutnosť historického povedomia je dôležité z pohľadu mojej krajiny aj kvôli tomu, aby sme vedeli, čo všetko eh, nám predchádzalo a čo sa poučiť. Ďakujem. Pán kolega Zlotovský, minúta. Ďakujem, Ďakujem pekne, pani predsedajúca E, chcel by som e, pripomenúť, e, že deň po 80. výročí paktu Molotov-Ribbentrop po jeho vstupe do platnosti, kde Sovietská únia zautočila na Polsko, ktoré predtým bolo vystavené útokom hitlerovského Nemecka. Sovietská únia sa vyjadrila, Sovietský zväz sa vyjadril, že ochraňovali ukrajinský prvok, ukrajinský moment, e, tým, že e, presídlili milióny ľudí e, na Sibír do týchto pracovných táborov, zaviedli teror. Dámy a páni, nacizmus skončil, sovietský zväz skončil, ale takáto prax ešte stále pretrváva. Pozrite sa dookola, pozrite sa, čo sa deje v Gruzínsku, pozrite sa, čo sa deje na Kryme, pozrite sa, čo sa deje na, východ, na východe Ukrajiny. Stále dnes tam zaznievajú výstrely. A ponaučenie, ktoré by sme si z toho všetkého mali zobrať, je zamyslieť sa nad budúcnosťou Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega Georgulis, minúta. Pani predsedajúca, e, povedomie historické alebo pamäť, to je jedno z najväčších bohatstiev e, ľudskej spoločnosti. Musíme vytvárať priestory, múzea, ktoré zachovajú tú spomienku živú a zároveň s ňou aj všetky tie ľudské hodnoty. Musíme si pripomenúť, a teda aké typy ľudí budujeme, tak povedať do ďalších generácií. Takže úloha, ktorú v tom plní pamäť, tá je nezastupiteľná. Máme mnohé zvláštne pohľady na históriu, ktoré sa snažia deformovať historické spomienky. Nie je to e, vôbec nejaký kultúrny artefakt, takýmto spôsobom sa k tomu pristupuje. Musíme sa ubezpečiť, že umenie a kultúra budú mať priestor na vyjadrenie historickej spomienky a povedomia európskych ľudí. Preto som sklamaný, že slovo kultúra sa neobjavuje v žiadnom z nových portfólií nadchádzajúcich komisárov. Je to súčasť európskeho bohatstva. Ak chcete zachovať našu kultúru na živé, tak, eh, živú, tak musíte takéto niečo vytvoriť. Eh, pán Kastal, do minúta 30. Eh, ďakujem pekne, pani predsedajúca. S polutovaním konštatujem, že niektorí by chceli využiť túto rozpravu na to, aby ju transformovali do e, zbytočnej rozpravy ohľadom toho, ktorý režim bol e, hroznejší, surovejší alebo totalitárnejší. Nie je možné, aby európske historické povedomie tento deň bol na to, aby sme sa konfrontovali s minulosťou. Musíme sa vždy zjednotiť v ochrane našej budúcnosti. Pripomenúť si spomienku milióny obetí totalitných režimov, to je protilátka pre tie ďalšie generácie, ktoré nezažili na vlastnej koži tie horory a hrôzy predchádzajúcich období, keď budeme sa vybíjať v sterilných e, sporoch, e, to nie len, že je neužitočné, ale skutočne to je škodlivé pre mladých, ktorí budú len zmetení a nebudú vedieť rozlíšiť skutočné ohrozenie. Keď si e, vezme potom takéto správanie proti autoritárským postavám e, alebo chrmené takýmito vecami, to vedie len k netolerancii, k vyhnaniu do extrémov takéto agresivity. Je nevyhnutné si toto pripomínať, dať pozor na to, aby sme nechceli eliminovať tých, ktorí ne, nekonajú konformne s predstavou, našou predstavou o spoločnosti. Anna Arendt hovorila vo svojich citátoch o takomto nebezpečenstve je nevyhnutné dať pozor, aby nové generácie si vedeli pripomenúť tie hrôzy vojny a musíme za každú cenu e, zachovať e, tieto e, historické spomienky. Ale nestačí len to, je treba mať politiky, ktoré budú skutočne rešpektovať naše hodnoty, ak sa chceme vyhnúť takémuto zúfalstvu v minulosti, pretože ten deň, kedy na toto zabudneme, tak sme už stratili, už sme prehrali. Ďakujem pekne, kolega Basesku, minúta. dintr-o molotov este unul din cele mai ticăloase acte politice ten molotov ribbentrop pakt e, bol jeden z najhorších politických činov, aktov za posledné stovky rokov, ktoré sa udiali na európskom kontinente. Je to už dávno, ale môžem povedať, že ešte stále dnes Rumunsko žije podľa vôle Hitlera a Stalina. Rumunský ľud bol rozdelený na dve časti. Jeden čas, jedna časť teda v Rumunsku a druhá e, časť obyvateľov žije v Moldavsku. Dôsledky z paktu Molotov-Ribbentrop sú niečím, čo pre krajiny východnej Európy predstavujú spomienku na komunizmus. Je to vec, ktorá spustila komunizmus musíme jasne povedať, že EÚ predstavuje súčasnú odpoveď na požiadavku po demokracii. A teda aj zároveň odpoveď na hrôzy Molotova a Ribbentropa. Ďakujem pekne, kolegyňa Majorino, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, keď sa konfrontujeme s hodnotou historického povedomia, je nevyhnutné si to takto pripomínať, tak aby sme sa vyhli chybám do budúcnosti, hlavne v čase, ako je tento, ktorý je poznamenaný novými neonacionalistickými snahami a pokusmi, ako sme včera diskutovali práve, pokusmi spochybniť európsku demokraciu prostredníctvom zásahov z vonkajších, vonkajších strán, Diskusia o historickom povedomí, ktoré je mimoriadne relevantné z pohľadu e, svetovej demokracie, je nevyhnutné zamýšľať sa nad aktuálnosťou tejto témy. Z tohto dôvodu si želám, aby tu zazneli slova skvelej ženy Lidena Segue, ktorá prežila holokaust a ktorá teda prežila hrôzy Osvienčimu a teraz sa v Taliansku angažuje e, za boj proti nacizmu a za e, nacionalistické snahy a snaží sa nás prinavrátiť do spoločného domova. Je nevyhnutné pripomínať si takéto povedomie, je to dôležitá vakcína proti indiferentnosti. Pripomíname si tak svet plný neprávosti, bolesti a tým si aj pripomíname, že všetci máme svedomie a to môžeme použiť. Ďakujem pekne. A teraz kolega Grudler, minúta. Madame la présidente. Vážená pani predsednička, vážení kolegovňa, e, nezabúdať, to je pre nás e, povinnosť, pre nás európskych poslancov. E, prejavuje sa to v našej práci a vďaka tomu vieme, kam sa chceme dostať. Korene stromu umožňujú rásť do výšky a odolávať vetru, ale na to potrebujeme aj peniaze predchádzajúci program Európa pre občanov sa osvedčil. Bola jasná pridaná hodnota 200 miliónov eur sa vynakladalo v teréne v rámci spomienok. Ak Európska komisia naozaj chce podporovať e, takéto historické povedomie, tak na to treba aj peniaze. V nadchádzajúcom viacročnom finančnom rámci Európska komisia musí podporovať e, finančné návrhy parlamentu e, pre program práva a hodnoty. Zatiaľ to tak nie je. Komisia to e, zredukovala o polovicu. V porovnaní s návrhom Európskeho parlamentu treba zareagovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pokračujeme kolega Fest. Minúta. Ďakujem pekne. Európska kultúra historického povedomia, to je dôležitá téma, aj napriek tomu, že si to nevšimneme z dôvodu počtu prítomných, ale len, teda bez takého pripomienky, ako, ako to prebehlo, nedokážeme mať to historické povedomie. Dôležité je e, si uvedomiť, že v tých 22 e, odporúčaniach, ktoré sa týkajú historického povedomia, sa neraz neobjavuje slovo žid. Ako keby židia neboli súčasťou európskych dejín, ako keby oni neboli tým hlavnou, hlavnou obeťou masovej vraždy, masového vraždenia národných socialistov. A človek vníma ten úmysel, ktorý sa za tým skrýva, pretože zmienka o jedinečnom utrpení Židov by hneď e, navrhla otázku upodstatnenia existencie Izraela a takisto škandalozného spolupôsobenia s palestinskými silami v rámci OSN. E, je dôležité, aby sme bojovali proti prekrúseniu faktov, ale mnohí z nás tu na prekrúsajú tie fakty tak, aby e, sa vyhli potrebe čo je raz zmieniť sa o Židoch. A to nie je dobré, pretože je to opätovné zranenie židovských obetí, kedy sú takýmto eklatantným spôsobom opomenuté a vylúčené. Kolega Tras Krasnodebský, minúta. E, fałszywa historia jest mistrzynią błędnej polityki to znane powiedzenie falzifikovaná história e, z nej pramenia zlé politiky. E, takto to vyjadril 19, teda historik, polský historik z 19. storočia. To môže byť dobrý, dobrá referencia na druhú svetovú vojnu. Z politických dôvodov to bolo falošne vykladané. Vždy politické motívy vedú k takémuto deformovanému pohľadu na minulosť. Prečo sa v tom čase uzatváral takýto pakt Molotov-Ribbentrop? Keby nebol takýto pakt, tak by nebola ani druhá svetová vojna a potom by bolo nevyhnutné vysvetliť, prečo západní spojenci eh, sa pridali k Stalinovi napriek tomu, čo robil prečo sa hovorí o tom, že Červená armáda priniesla to oslobodenie, keď to nebolo tak jednoznačné. Mali by sme konečne uzavrieť tie správne, alebo to teda vyhodiť správne závery z histórie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Fox, minúta 30. historické povedomie alebo spomienka je dôležité. Je to príliš dôležité manipulovať im potom na aby teda im bolo manipulované na politické ciele. Zdá sa, že toto skôr je cynické zneužívanie eh, druhej svetovej vojny, tak aby eh, niekto tlačil svoju súčasnú agendu. EPP hanebným spôsobom podsúva historické povedomie na to, aby expandovalo tú svoju proeurópsku politiku. Snažíme sa takúto propagandu zavádzať aj do osnov pre mladých ľudí a potom SAD sa vezie na historickom boji pre slobodu navrhuje neliberálne, autoritárske, cenzorské nariadenia, legislatívu. Hrozná urážka proti tým, ktorí bojovali proti fašistom, e, tí hrdinovia z Varšavského geta, tí lavičiari, ktorí bojovali proti Frankovému režimu, vojaci na ruskom fronte a tí, ktorí sa vylodili počas dňa D. Ja vzdávam hol tým, ktorí bojovali za slobodu, ktorí preukázali odvahu, ktorí preukázali solidaritu. Dokázali, že tá solidarita existovala predtým a neodvíja sa od inštitucionálnej jednotnosti na úrovni EÚ. Zatiaľ čo revizionistický pohľad EÚ na históriu je veľmi selektívny. Aby sme nezabudli, druhá svetová vojna bola z časti boj proti expanzívnemu budovaniu ríše. Bola to svetová vojna, v ktorej bojovali aj milióny Európanov za slobodu a demokraciu. Bojovali za samourčenie, národnú suverenitu. Dva, dve zásady osvietené, osvietené, ktoré tento parlament rád zabúda a konceptuálne ich vytlačuje z výkladu dejín. Ale ja to nedovolím, keď, kým tu budem. Vždy budem pripomínať, že ide o národnú suverenitu. In der, in der ďalší je na minútu pán Kováčev. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dvaja diktátori podpísali tento pakt a e, začali si deliť Európu. E, mali síce ideologické rozdiely, ale predsa len sú dvoma e, tvárami totalitarizmu a vieme, čo to spôsobilo v 20. storočí e, milióny nevinných obetí a potom koniec druhej svetovej vojny e, porazil jeden z režimov, ale ten druhý prežil a e, ovládal polovicu Európy. A tie hrôzy pokračovali na európskom kontinente. Ja chcem zablahoželať bulharským úradom za to, že zahrnuli e, skutočnú, e, skutočný e, príbeh druhej svetovej vojny do osnov našich školákov, takže musíme na to spomínať a netreba pripustiť žiadnu ideológiu totalitarickú e, opäť v Európe a kolega e, zo Španielska sa obáva toho, že naďalej sú niektoré e, ulice nazvané po diktátoroch v Španielsku a v Bulharsku každá druhá ulica nesie názov e, diktátora alebo niekoho, kto má na svedomí e, tisícky životov, takže treba tu si uctiť všetky obete totalitných režimov či už je to naľavo alebo napravo. E, teraz na minútu pani Fajon. Predsedujúča, spoštovaní. Ďakujem, pani predsednička. Dámy a páni, je dôležité spomínať na dejiny a chceme zlepšiť budúcnosť, ale je ešte dôležitejšie, aby sme neopakovali chyby, e, to, že by sa zopakovali dejiny, všetky uznesenia Európskeho parlamentu, aj e, tie minulé nebudú účinné, ak nebudeme konať, e, ak je niečo odsúdené e, uznesením porušovanie právneho štátu, ohrozovanie demokracie, autokracie, nacionalizmy a tak ďalej. Je tu príslovie v Slovensku, že si treba najskôr pozametať pod vlastným práhom, inak sa nedajú účne napraviť chyby iných v EU nemôžeme hovoriť o náhodných e, chybách kvôli ignorancii, nerešpektovať schválené pravidlá, to už je teraz ako keby priateľné a netrestá sa to. E, predseda Európskej komisie, ako aj e, európsky poslanci by to mali vážne prebrať v oktobri na vypočutiach kandidátov na komisárov, pretože to bude mať dopad aj na každodenný život našich spoluobčanov. Ďakujem teraz na minútu, pán Auštrevičius. Ďakujem. Som presvedčený, že EÚ je e, projektom pre budúcnosť, spája európske národy, ale keď sa pozrieme na, do budúcnosti, tak musíme najskôr vyvodiť e, závery z našich spoločných dejín a tam sú častokrát vojny, ničenie, totalita a hrôzy, ktoré stáli životy. E, zmierenie po vojne e, nám umožnilo dosiahnuť stabilitu, dôveru a spoluprácu, ale E, celý ten proces ešte nie je e, uzavretý. Napríklad nedávne prehlásenia e, Sergeja Ivanova, kde sa poukazuje na okupáciu balských krajín. Myslím, že to je nepripustný pokus prepísať dejiny. Budúca spolupráca európskych krajín závisí od toho, čo sa teraz napríklad aj vyučuje v školách a sú tu dôležité cezhraničné iniciatívy, takže chcem, aby sa viac investovalo do eh, tohto historického povedomia treba eh, správne vyučovať našu, naše spoločné dejiny a podporovať eh, náš európsky spôsob života. Ďakujem teraz na minútu kolega Jaky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Máme 80. výročie začiatku druhej svetovej vojny, kde na Polsko zautočilo tak e, ZSSR ako aj Nemecko a nechránili ho tie krajiny, s ktorými Polsko malo podpísanú e, zmluvu. Poliaci boli úprimní a nespolupracovali, nekolaborovali s Hitlerom. E, vypálené boli mesta, 50 kultúrnych pamietok bolo zničených, 75 železníc zničených, 50 e, priemyselných e, závodov, 38 zdrojov z 39. roku bolo stratených. V tej e, dobe Francúzsko alebo e, Veľká Británia stratili, e, teda prišli o niekoľko percent takýchto infraštruktúr a taktiež 6 miliónov prišlo o životy, z toho 3 milióny Židov. Polsko bolo vydané Sovietskému zväzu na milosť a nemilosť a to na dlhé roky bude to dlho výčitkou svedomia pre mnohých, ktorí chcú Polsko upozorňovať hlavne na historický postup. Ďakujem. Teraz pani Gál na minútu ako ďalšia. Ďakujem za slovo. Dnešná debata práve hovorí o tom, že si pripomíname obete diktatúr. My, Maďari, tiež dobre poznáme obe tváre týchto diktatúr. Aj tak musíme s plutovaním konštatovať, že v jednotnej Európe sa dosť málo hovorí, alebo neprimerane málo hovorí o komunistickej diktatúre. A pritom sú tu generácie, ktoré, ktorých život práve tento režim zničil, ale nedokázali tie režimy e, vymasať z duší a mysli týchto ľudí vieru v lepšiu budúcnosť. Takže tí ktorí poznajú práve dejiny Strednej Európy z daného obdobia minulého storočia, určite nezabudnú. A ak chceme mať ozaj jednotnú Európu, tak podobne treba poukazovať a o, na komunistickú diktatúru a náležite ju odsudzať, odsudzovať. Takže vieme, že sú tu štáty, ktoré nemuseli tak trpieť pod komunistickou baganžou. Ale Viem, že aj tu v parlamente sú ľudia, ktorí sa snažia to do istej miery zľahčovať, ale Európa nemôže byť jednotná, kým sa nedosiahne v tejto otázke konsenzus. Ďakujem. Ďakujem. Teraz e, pani Farang na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Toto uznesenie o historickom povedomí prináša otázku aj pamätníkov. Chceme oslavovať histor- e, európske dejiny, tak potrebujeme múzea, pamätníky, memoriály. E, to je e, skonkrétnenie našej pamäte. My ich musíme ochraňovať, zhodnocovať, tak aby občania sa mohli obrátiť na konkrétne miesta, musia nás naďalej inšpirovať, musíme to postúpiť novej generácii moderným, vhodným spôsobom a musí to byť aj súčasťou našich národných vzdelávacích programov. Sú tu iniciatívy ako napríklad označenie európskeho ehm, dedičstva alebo Európske dni, ale treba robiť ešte viac pri ochrane týchto pamätníkov a spomienkových miest, prispieva to k našim hodnotám obnovujú sa tu extrémistické hnutia a práve tieto miesta musia inšpirovať Európu viditeľne a aktívnym spôsobom. Ďakujem pekne teraz kolegyňa Kempa na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Uznesenie bude jednou s e, apelom, aby sa už nikdy nezopakoval e, pakt Molotov-Ribbentrop, tábory smrti, e, už nikdy viac vojna. Na to treba pamätať aj dnes pri tejto rozprave. Úcta, partnerstvo, porozumenie. Moja krajina je už členskou krajinou EÚ, ale v minulosti sme boli krvavou obeťou dvoch najväčších totalít Polsko napríklad ešte stále cíti dozvuky vojny a sovietskej dominancie. Nie všetko sa nám podarilo zreformovať, nie všetky pokusy z našej strany sú akceptované. Hodnoty, ktoré vtedy chýbali, vyvolávali veľké a hrozné konflikty, ale Európa a je viac treba povedať, že ozbrojený konflikt na Ukrajine by mal byť stredobodom nášho záujmu. Polsko prijalo E, siroty e, z Ukrajiny. V 21. storočí máme vojnové siroty, k tomu by nemalo dochádzať, musíme o tom hovoriť. Ďakujem teraz na minútu pani Kanete ako ďalšia rečnička. Ďakujem. Ten pakt Molotov-Ribbentrop je pre mnohých Európanov, milióny Európanov aj pre mňa e, niečím veľmi osobným, pretože po konci druhej svetovej e, vojny e, ešte pokračovala smrť a represálie za železnou oponou. Dva, dvaja moji starí rodičia zomreli v Gulagu. Moja mama tam bola 17 rokov, na Sibíri otec 8, je veľa takých príbehov ako tento môj, ale pobalské e, krajiny to nakoniec e, toto utrpenie pretavili na víťazstvo, pretože e, nakoniec e, sme vytvorili ľudský reťazec 650 kilometrov dlhý naprieč Baltim a tým sme chceli pripomenúť, že máme právo e, na slobodu a právny štát, takže to bola aj naša cesta späť do Európy a takto treba e, hovoriť o dejinách e, a budeme môcť veriť aj budúcnosti. Ukrajina ako aj Krím musia byť získané späť, o tom som presvedčená. Pani Zovko, uplynulo veľa niekoľko ročí od e, tohto uzavretia tohto paktu. Potom e, sa e, začala jedna z najkrvavejších vojen 31. augusta sa pozornosť venovala obetiam z z masových hrobov, ktoré doteraz ešte neboli otvorené. A potom e, prišla konečne sloboda, prejavilo sa to aj e, formou EÚ. Čiže historické povedomie to je jediná cesta k zmiereniu. E, vieme, aké hrôzy boli výsledkom tých temných ideológií to treba vysvetľovať e, žiakom, aby sa to už nikdy nezopakovalo. Teraz na minútu pani Šojdrova. Dámy a páni, je našou povinnosťou pripomínuť si smutné udalosti práve preto, aby sa na ne nezabudlo. Aby v budúcnosti sa tieto veci nemohli opakovať, tieto tragédie celých národov. 1. septembra začala druhá svetová vojna napadnutím Polska. Následne bolo Polsko napadnuté aj sovietským svezom a trvalo dlhých 6 rokov, kým sa podarilo druhú svetovú vojnu ukončiť. Ale potom začala ďalšia diktatúra a ďalšie krajiny trpeli 45 rokov pod diktatúrou komunistickou. Veľké dedičstvo nenávisti, utrpenia, smrti a zmarených životov si nesieme v sebe dodnes – a tak ako niektorí e, predrečníci to poukázali, treba to pripomínať tam, kde túto formu diktatúry nezažili. Niet prekladu? Teda netlmočí. Dobre, technické e, otázky sa momentálne riešia, takže pani predsednička prerušila rečničku. Neviem, počujete ma už? Pýta sa rečnička. Alebo budem hovoriť po anglicky? Dobre, môžem zopakovať. Alebo môžem začať znova. Zopakujem tú poslednú časť. Obe diktatúry boli rovnako strašné. Pre udržanie našej jednoty a rozmanitosti musíme pripomínať, aké udalosti viedli k tomuto. A musíme pripomínať aj to, že tu je aj Ukrajina, ktorá je okupovaná, trpí dezinformáciami zo strany Moskvy a aj okupáciou. A preto je našou morálnou povinnosťou podporiť a približiť Európskej únii Ukrajinu práve vzhľadom na tú hroznú históriu, ktorú si dnes pripomíname. Ďakujem. Je tu otázka na pani rečničku. prijímate otázku? Á, ja som sa hlásil do každý aj, hovorí príslušný rečník. Dobre, tak ideme ďalej. Pani Vizela Líma, minúta. Vážení kolegovia, rozdelená Európa na dve. Na jednej strane múru boli ľudia slobodní, na druhej sa nemohli vyjadrovať ani slobodne cestovať. To bola moja mladosť žiadne dejiny, ale realita každodenná. A to nás e, poznačilo e, z obi dvoch strán. Pamätám si, ako som to vnímala, ako nespravodlivosť tejto deliacej čiary po druhej svetovej vojny. A ja som mala to šťastie, že som bola na strane slobody. E, bola mi opísaná druhá svetová vojna. A bola som ako tínedžerka z toho zhrozená, keď som konkrétne bola v koncentračnom tábore. Videla som, čo sa tam diala, dialo a zdá sa ale, že dnes dnes realita vyhubovania, e, e, prístup k ľuďom, ako keby boli materiál, to sa e, ako keby nejak stieralo, niektorí dokonca popierajú existenciu týchto táborov, to je nepriateľné. Tu nejde iba rešpektovať zosnulých, ale aj spôsob, ako bojovať proti akejkoľvek forme extrémizmu, pretože naberajú znepokojúce formy. E, my ako Európania máme kvôli našim dejinám povinnosť nezabúdať, pripomínať to mladým a byť obozretní, ak sa chceme chrániť pred budúcnosťou, kde by sa mohli zopakovať e, tie zločiny e, minulosti. E, Ďalším rečníkom je pán Halický. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Verím, že táto, toto uznesenie bude prijaté. Ja som nakoniec spoluautorom tohto návrhu uznesenia. A vychádzame tu určite z dejín, z dejných faktov. Určite sa musíme z dejín poučiť. Pakt Ribbentrop-Molotov proste nemôže upadnúť do zabudnutia je to aj ponaučenie do budúcnosti. Nemôžeme ignorovať radikalizmus, nacionalizmus, extrémizmus a nemôžeme dovoliť, aby sa páchali také zverstva ako v minulosti. Ďakujem e, za to, že bol predložený tento návrh a ďakujeme za podporu. A vidíme nakoniec aj v Polsku, že že naša okupácia tiež niesla známky takéhoto negatívneho vplyvu. A teraz vidíme, že propaganda zneužíva dejinné fakty a predovšetkým je to z úst populistických politikov. Máme povinnosť budovať Európu, ktorá bude bez totality a bez hrozieb. Bez hrozieb nejakého nového paktu, kde bude vládnuť egoizmus a nacionalizmus. Takže musíme svoju slobodu brániť. Ďakujem pekne, pán Halický. Teraz pristúpime ku spontánnej rozprave, každý aj. Máme tu mnohých prihlásených, ale žiaľ nebudem môcť dať slovo viac než piatim. 15 ľudí sa hlási o slovo síce, ale ďalším rečníkom bude Dežana. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias. Ďakujem, za slovo. Myslím, že je veľmi dôležité, aby Európske spoločenstvo nezabudol na svoju minulosť. Treba si pripomínať dejiny, aj svetlé, aj temné momenty dejín. Dôležité je, aby sme si spomínali a aby sme vedeli, za čo sa bojovalo a aké obete tu boli. Dámy a páni, ja s obavou hľadím na niektoré veci a to na to, že nie je na nás, aby sme prepisovali dejiny, my sme politici, nemôžeme nejak e, meniť dejiny, nemôžeme využívať e, dejiny na to, aby sme presadzovali svoje politické záujmy. Proste, keď hovoríme e, napríklad o lavici v Španielsku, tak tiež to má určité zafarbenie. To je určitý pohľad na dejiny, ktorý, povedzme, sa prezentuje to v lavice. Dámy a páni, vaša aj moja povinnosť, naša povinnosť je zabezpečiť, aby historici mohli pracovať slobodne. A potom je tu aspekt vzdelávania a výchovy novej generácie. Ide o to, aby mladí ľudia sa naučili myslieť a hľadiť na veci s kritickým odstupom. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo Jackie James. Ďakujem za slovo. Pani komisárka, bola tu... Pán komisár, položili ste otázku, ako si spomínať na minulosť. Že áno, boli tu konflikty, boli tu vojny, ale ja ako právnička, ktorá pracovala v oblasti ľudských práv 25 rokov, kladem otázku, ako riešiť túto otázku, keď budeme teda rešpektovať ľudský život, e, slobodu združovania, slobodu vyjadrovania, keď e, budeme rešpektovať, že ľudia majú žiť dôstojným životom a že sa budú uznávať všetkých práva vo všetkých e, rôznorodostiach, ktoré existujú. Práve ľudská dôstojnosť by mala byť zabezpečená aj cestou ekonomickej prosperity a má byť k dispozícii sloboda podmienok. Čiže sú tu e, určité nástroje, ktoré sa presadzujú z hľadiska ľudských práv. Napríklad Charta OSN a všetky medzinárodné konvencie a dohody, dohovory, ktoré máme, napríklad Európska charta ľudských práv je tu tiež. A nakoniec e, vidíme, že aj tak sa nám nepodarilo zabezpečiť, aby Británia zostala v EÚ. Ďalším rečníkom, pán Joachim a Jučínsky, nech sa páči. Ďakujem za slovo pán komisár, dámy a páni, čo sme teda nedávno sme zažili e, práve e, výročie ruskej agresie a ešte predtým niekoľko dní sme sa e, boli svetkami 70. výročia akcie Westerplatte. A hovorilo sa samozrejme, že došlo aj k nespravodlivostiam podľa príslušných e, zmluv. Ale Molotov po agresii Polska povedal, e, povedal niečo, čo sa dá voľne preložiť, že Polsko je ako neposlušné škaredé dieťa. Pred niekoľkými rokmi sme počuli ruských e, politikov, ktorí sa pokúšali tiež nejak takto interpretovať, desinterpretovať presnejšie dejiny, ale malo by sa vychádzať z pravdy. Pravda bola taká, že než by nebola Európa taká, aká, keby neexistovala grécka filozofia, rímske právo a starý aj nový zákon, teda kresťanstvo. Ján Pavol II nám zanechal e, hodnoty patróna Európy a naozaj e, obhajoval aj práva mnohých tých nešťastných Židov, ktorí prišli o život v e, Auschwitzi. A... Takže hovoríme, nejde tu len o totalitu eh, nacistickú alebo stalinistickú, ale ide aj o politickú korektnosť. Rečník bol prerušený. Ďakujem, pán Bručínsky. To ste povedali, ale máte len minútu na svoj prejav a už meškáme. Ďalším rečníkom je pani Sandra Parera. Minúta. Nech sa páči. tá, ten hrozný pokus eh, dávať rovnitko medzi komunizmus a fašizmus, to je práve pokus veľkých kapitalických mocností zopakovať chyby, ktoré viedli ku vzniku druhej svetovej vojny. Bohužiaľ, takéto tendencie ešte stále existujú. A Nezabúdajme, že teda komunisti prispeli k poraženiu fašizmu a to, čo sa stalo u nás v krajine našej, teda v Portugalsku, vlastne boli prenasledovaní ľudia, ktorí bojovali proti fašizmu, teda nacizmu. A teraz je tu opäť snaha zovšeobecňovať všetko a zakazovať komunistickú stranu vo viacerých členských štátoch a Európska únia sa stáva akoby spolupáchateľom e, týchto činov. A pritom hovoríme práve o fašizme ako negatívnom jave. Takže celé toto tu má odviesť pozornosť od toho, že Európska únia nedokáže plniť očakávania svojich obyvateľov a zabezpečiť ich slobodu, respektíve občianské slobody. Ďakujem pekne. Pani Pereira. Slovo má Kostas Papadakis. Dámy a páni, primitívny antikomunizmus a neznalosť eh, znajín, neznalosť eh, dejín, to je práve to, o čom tu hovoríme. Keď si, povedz... keď si pozrieme niektoré krajiny Vyšegrádskej štvorky, tak tam sú aj také prípady, keď sa vlastne obhajujú osobnosti, ktoré spolupracovali s fašistami a dejiny nám ukazujú, že skutoční spolupracovníci Hitlera boli tí monopoli, kapitalistické monopoly. A boli to buržoázne vlády, vyši, vyšistická vláda o Francúzsku napríklad. Tí boli tí, ktorí spolupracovali s Hitlerom a vieme, že práve to boli tí kapitalisti na západe, ktorí pomáhali. A aj toto snaha proste prenasledovať komunistov je v tomto zmysle E, nezmysel. A je to akoby snaha, aby sa socializmus vylúčal ako budúca možná cesta pre Európu, alebo aj vo svete. A predsa ide o dejiny, ktoré písa, boli písané krvou ľudu. Ďakujem pekne, pán Popadakis. Tým sme dospeli k záveru spontánnej debaty každý aj. A teraz dávam slovo pánovi komisárovi Avramopoulosovi. Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovolte, aby som na začiatku vyjadril poďakovanie za túto živú a zaujímavú teda debatu, ktorá prišla práve včas. Ako viete, každý rok komisia si pripomína 23. august ako deň, kedy si pripomíname pamiatku miliónov obetí všetkých totalitných režimov. Totalita to nie je len o ideológii, ale ide o autoritárskú mentalitu, prax a metody. Totalita je nepriateľom demokracie, slobody a ľudskej dôstojnosti. Našou povinnosťou je a udržať tieto spomienky, aby boli živé. Aby sme vedeli, aká je aj hodnota základných práv, právneho štátu a demokracie. Musíme spoločne bojovať proti tomu, čo ohrozuje hodnoty našej demokratickej Európy. Vidím, že tu tomto parlamente existuje ozaj veľký záujem demokraticky chrániť tento európsky projekt. Tento európsky projekt začal po ukončení druhej svetovej vojny a tedy tí múdri a rozhodní vedúci predstavitelia na troskách toho, čo tu bolo po druhej svetovej vojne, dospeli k historickému rozhodnutiu a položili základy pre väčší priestor slobody, mieru, demokracie a stability. A to je práve to, čo tu dnes my, Európania, máme. Ale nemali by sme to brať ako hotovú vec. Nikdy. Pretože tento projekt treba rozvíjať ďalej. Vieme, že sú tu určité výzvy, ktoré spochybňujú fungovanie Európskej únie ako takej, ale ide o to, aby to vedenie EÚ bolo práve zamerané na to, čo potrebujú naši občania. Vieme, že aké sú tie veci, ktoré sme zdedili od zakladateľov EÚ, musíme ich ďalej rozvíjať. Ale musíme zabezpečiť aj to, aby sa dejiny nezopakovali. Ak to budeme ignorovať, alebo ak to nepochopíme, tak sa nepoučíme z minulosti. Toto je tá najväčšia hrozba, ktorej čelíme. Toto boli dôsledky minulosti, keď sa minulosť zanedbávala. A ja viem, že vy, vaša inštitúcia spolu s Európskou komisiou mať ozaj obrovský záujem o demokratický rozvoj EÚ. A preto e, pozorujme, aká je situácia, vnímajme občanov, vnímajme, či strácajú vieru v náš demokratický rozvoj. Vieme, že viac než 70 európskych občanov má pocit, že sú občanmi EÚ, zatiaľ čo sú zároveň ešte aj občanmi svojich krajín. A toto percento rastie od roku 2012, tedy to bolo na úrovni 61 Takže spojme sily, aby sa všetci občania EÚ cítili občanmi EÚ, popri tom, že sú aj občanmi jednotlivých krajín. Spolupráca je práve významným duchom našej spoločnej Európy. Pretože toto nie je len také pekné motto, ale je to práve aspekt tolerancie, plurality a úcty. Je to uznanie spoločných hodnôt, ľudskosti a aj spoločnej vôle a rozhodnosti, že budeme žiť v spravodlivom slobodnom svete, kde bude panovať mier. Multilingvalizmus, úcta voči rôznym kultúram, identitám a tradíciám, to je tiež veľmi dôležitá stránka. My musíme, a teda mali by sme rešpektovať aj svojich susedov samozrejme. Dúfam, že toto úsilie bude aj naďalej pokračovať v praxi a že sa dokážeme stále z dejín poučiť a neurobíme chyby minulosti. Verím, že Európa aj bude aj naďalej žiariť ako maják pokroku. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár Avramopoulos. A teraz Teraz dáme slovo za radu pani ministerka. Pani predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci, musíme sa veľa poučiť z dejín v tejto dobe, kedy spoločné hodnoty sú napnuté, je treba ich potvrdiť. Spoločne sa musíme pustiť do riešenia problému nárastu extrémnych názorov a takisto nárastu antisemitizmu naprieč Európou. To je spoločná výzva pre nás všetkých zvyšovanie povedomia a zabezpečenie vhodného informovania. To sú kľúčové prvky pri boji proti extrémizmu a dezinformácii. Vzdelávanie môže byť e, mocným nástrojom v tomto ohľade a musíme neustále vynakladať úsilie, aby sme zabezpečili naše slobodné spoločnosti. Naša mládež, generácie, ktoré prídu, si musia spomínať a musia sa napoučiť z tých chyb, ktoré sme spáchali v spoločnej histórii. Budúcnosť Európy by mala vychádzať zo spoločných hodnot, vzájomného pochopenia našich rozmanitých tradícií a zdieľaného povedomia o histórii Európy, vrátane totalitných režimov. Nech naša záhrada právneho štátu je prekrytá. Ďakujem pekne za vašu angažovanosť eh, v tejto mimoriadne dôležitej téme. Ďakujem pekne. Kiitokset myös neuvostolle. Kiitos ministeri Tuppurainen näistä Ďakujem pekne rade e, pani ministerke Tuporajnen za tieto dôležité posolstva. Tu končíme túto rozpravu. Mám 4 návrhy na uznesenie, ktoré som obdržala od EPP, od EKR a od SAD a takisto od Renew. Koniec rozpravy a hlasovanie bude zajtra vo štvrtok. I would like to make some announcements. Um, first, Uh, the SND and ID. Rada by som jedno oznámenie. E, najskôr chcem spomenúť, že SAD a ID skupiny oznámili predsedovi rozhodnutia v súvislosti so zmenami menovaní do e, výborov a delegácií. Tieto rozhodnutia budú zaznamenané v zápisnici z dnešnej schôdze a nadobudnú účinnosť ku dňu tejto informácie, tohto oznámenia. A teraz e, je na rade bod stav vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Poprosím vás, aby ste ma teraz pozorne počúvali. Skôr ako otvorím rozpravu, chcem pripomenúť, že máme, respektíve testujeme nový systém, v rámci ktorého môžu poslanci svoje otázky v rámci modrej karty a v rámci spontánnej rozpravy zaregistrovať. Elektronicky môžu zaregistrovať. Na stolčekoch pred vami máte inštrukcie. Môžete teda prostredníctvom hlasovacieho zariadenia predložiť takúto požiadavku. Okrem toho môžete tak urobiť aj tradičným spôsobom, teda požiadať o rečnícky príspevok tým, že dvihnete biely papier alebo sa prihlásite tu vpredu za predsedníckým stolom a o otázku v rámci modrej karty môžete požiadať tým, že túto modrú kartu zvihnete. Elektronický systém bude testovaný častejšie a chcem vás poprosiť, aby ste preto nosili so sebou hlasovaciu kartičku, tak aby sme mohli tento systém otestovať. Dúfam, že si to vyskúšate. A teraz prejdeme k rozprave o stave vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a najskôr e, za radu pani ministerka Tuporajnen. Ďakujem pani predsedajúca, pá, vážená pani komisárka, cieľa poslankyne poslanci, ďakujem za pozvanie predsedníctva k tejto rozprave. Boj proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu je kľúčovou témou počas fínskeho predsedníctva. To je oblasť, e, ktorej sa rada veľmi silno angažuje. Za posledné roky sme mali parlament, radu, komisiu a my sme teda spolu, úzko spolupracovali s cieľom vytvoriť efektívny režim boja proti praniu špinavých peniazí a financovaniu terorizmu. Osobitne sme posilnili e, pravidla EÚ e, v roku 2019 schválením e, najnovšieho pozmenenia a doplnenia novelizácie smernice o brani, boja proti praniu špinavých peniazí. Členské štáty majú transponovať národných legislatív do januára 2020. Ako náhle nadobudnú účinnosť, piata smernica o boju proti praniu špinavých peňazí zväčšuje schopnosti e, útvarov na zozbieranie spravodajských informácií, takisto reguluje virtuálne meny a predplatené karty za účelom lepšieho, lepšej prevencie ter- financovania terorizmu. Ako viete, v rámci predchádzajúcej, teda štvrtej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, tam dochádza k istým omeškaniam transpozícií normy členských štátov. Tu bude viac povolaná komisia, vám dať informáciu, ale chápem, že niektoré konania z dôvodu porušenia už boli uzavreté. Prostredníctvom preskúmania Európskeho systému finančnej supervízie, na ktorom sme sa dohodli tesne pred letnou prestávkou, pokročili sme ďalej a posilili sme úlohu Európskeho bankového dohľadového orgánu pokiaľ ide o rizika, ktoré znamená pranie špinavých peňazí pre e, finančný sektor. Právnici, lingvisti teraz finalizujú text, tak aby to mohlo v januári potom nadobudnúť účinnosť. Takisto sme zapracovali posledné pravidla, ktoré sa týkajú boja proti praniu špinavých peňazí e, v rámci balíčka peňazí, finančného balíčka. Piatou smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí e, zoštihlujeme tú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi. Prudenciálny dohľad by mal mať lepšiu schopnosť intervenovať v prípadoch, kde aktivity ohrozujú finančnú stabilitu. Tieto pravidlá už vstúpili eh, alebo účinnosť a členské štáty ich transponujú do svojich legislatív. Do decembra 2020 by to malo byť ukončené. Pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí, máme zoznam EÚ vysokorizikových tretich krajín, ktoré majú strategické defekty, nedostatky, ako viete, v marci rada znesla namietku, pokiaľ ide o delegovaný akt zo strany komisie. Toto rozhodnutie neznamená, že uvedený zoznam nie je dôležitým, dôležitou súčasťou prebiehajúcej práce, práve naopak, ale aby sme dosiahli plný dosah z tohto nástroja a zabezpečili jeho kvalitu, potrebujeme zaviesť tento zoznam riadeným, riadnym spôsobom. Domnievame sa, že na to, aby sme vytvorili silný, dobrý nástroj, komisia e, musí k tomu pristúpiť transparentným spôsobom a musí stimulovať e, dotknuté krajiny k tomu, aby prijali kroky. Viem, že komisia intenzívne pracuje na novej metodike a že sa to chystá v oktobri predložiť ministrom. Rámec trestného práva v oblasti prania špinavých poňazí bol takisto nedávno posilnený prijatím smernice o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva. Táto smernica je v súčasnosti implementovaná v členských štátoch a dátum transpozície december 2020 alebo lehota. Vážené poslankyne, poslanci, rada pokročila aj na iných frontoch v decembri 2018 sa dohodla na špeciálnom akčnom pláne pre boj proti praniu špinavých peňazí, aby zlepšili ďalej súčasný systém a rada pravidelne monitoruje naplnenie jednotlivých opatrení. Takisto sme požiadali komisiu, aby naplnila postmortem e, review a pokiaľ ide o nedávne obvinenia pranie špinavých peňazí v jednotlivých bankách, tak aby sme dokázali zlepšiť e, stredno a dlhodobé aktivity, opatrenia Komisia v júli zverejnila svoju správu, predloží ju v oktobri rade. Na základe tohto dôležitého vstupu, ako aj iných e, nedávnych správ, sme vyzvali ECOFIN, aby prijal závery rady do decembra, pokiaľ ide o strategickú agendu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, e, ktorá bude to úsilie komisie posúvať dopredu. Dámy a páni, veľa sme spravili, aby sme vyriešili tento dôležitý problém Celkovo sa domnievam, že spoločná práca v oblasti prania špinavých peňazí e, je dobrým príkladom dobrej spolupráce. Je našou prioritou ako predsedníctva bojovať proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa dane, plateniu dane a takisto agresívnemu daňovému plánovaniu. Teším sa na vaše názory k tejto veci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, e, pani ministerka Tupurainen. A teraz eh, pani komisárka Jourová. Pani predsedajúca, vážené poslanky a poslanci, eh, pranie špinavých peniazí sa dostalo do tit- na titulné stránky za posledné roky a je ústredím viacerých víziev, ktorým EÚ čeli v súčasnosti. Komisia chce ochrániť finančný systém EÚ a občanov od škodlivých vplyvov prania príjmov z trestnej činnosti Ochrana občanov pred terorizmom si vyžaduje zároveň aj robustný systém, ktorý pomôže bojovať proti financovaniu terorizmu. Je nevyhnutné, aby naša politika v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí si uchovala dôveru verejnosti, ako aj dôveru našich medzinárodných partnerov. Za posledných 5 rokov spolu s Európskym parlamentom sme usilovne pracovali na tom, aby sme posilnili pravidla VEU v tejto oblasti. Revízia pravidel v boji proti praniu špinavých peňazí, smernica o e, sankciách v prípade plne špinavých peňazí, smernica o spolupráce medzi útvarmi finančných spravodajských informácií a orgánmi na presadzovanie práva, ako aj posilnenie úlohy Európskej bankového úradu. To sú všetko veľmi dôležité kroky podniknuté v tejto oblasti. Čo je teraz dôležité, je efektívna implementácia týchto pravidel a parlament má pravdu. Právom teda počiarkuje tento cieľ na začiatku svojho funkčného obdobia nástojím na dôležitosti toho, aby členské štáty implementovali tak štvrtú ako aj piatú smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí. Druhá, piata sa stane, e, nadobudne účinnosť e, v aprílu 2020. A členské štáty mali dosť pozorne sledovať, ak, ako to prebieha. Došlo k otvoreniu konaní z dôvodu neúplnej transpozície štvrtej smernice v niektorých členských štátoch. Tie konania ešte stále prebiehajú Pozorne sledujeme súlad legislatívy v týchto krajinách, ako aj spôsob, ako sú pravidla implementované v praxi. Pričom mnohé